Dear colleagues, probably Vážení kolegovia, nám bude už čas začať. Začneme s ďalším potom na programe nášho zasadnutia. kde o vypočutie kandidáta na funkciu výkonného riaditeľa EMI. Chcem len pripomenúť pozadie. Po výberovom konaní pán Kvigorázi bol vymenovaný za výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky. 16 novembra 2011 na 5-ročné obdobie. Ale ako si spomínate, počas tohto 5-ročného obdobia sme zaznamenali určité problémy. A teda e, začíname s týmto postupom od znova. Vlastne boli teda vymenovaní ako kandidáti, teda pán Razi bol vymenovaný ako kandidát 1. oktobra. A my eh, sme teraz zorganizovali tento hearing, aby sme si vypočuli jeho stanovisko a aby sme mali možnosť eh, položiť mu určité otázky. Formát eh, vypočutia bude mať k dispozícii približne dve hodiny. Pán Razi bude mať príležitosť úvodného vystúpenia, úzke približne 10 minút. A potom budeme mať ten obvyklý e, formát otázok, odpovedí. E, jedna minúta na otázku, dva minúty na odpoveď. Ak by bolo potrebné 45 e, minút, bude na dodatočnú otázku a minúta na tú záverečnú odpoveď. A na záver bude môcť svoje vystúpenie medzi nami pán Razi uzavrieť a potom budeme hodnotiť dnešný e, výkon pána Raziho dnes popoludní na zasadnutí koordinátorov. Slovo má už teraz pán Razi pre jeho úvodný prejav a potom budeme pokračovať s otázkami a odpovediami. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia, je veľmi dobré, že e, tu môžem opäť byť v Európskom parlamente v Bruseli Chcem vám prvom rade všetkým poďakovať za podporu, ktorú my, mnohí z vás, eh, za ten posledný dlhý rok eh, vyjadrili. Dnes mám príležitosť načetnúť moju víziu pre Európsku agentúru pre lieky a systém autorizácie liekov v EÚ. Je to niečo, eh, čo mi naozaj leží na srdci Momentálne prechádzame silnou transformáciou systému vývoja e, liečiv a ich e, povolovaní. Za posledných 35 rokov v mojej kariére je to tá najväčšia zmena. A to som pôsobil ako lekár, výskumník aj regulátor. Na konci tohto procesu môžeme očakávať e, že zdravotná teda starostlivosť sa bude poskytovať úplne inak, než je tomu dnes. A ja tu vidím štyri hlavné príčiny tohto procesu. Poprvé, zvyšuje sa tá komplexnosť medicíny a tej e, vedy, ktorá stojí za vývojom e, liekov. E, tie 10 ročia molekulárnej biológie sme e, začali lepšie chápať pôvody chorôb až po molekulárnu úroveň a myslím si, že táto úroveň bude kľúčovou či už pre transformáciu, ako aj pre úspech v tejto novej ére vývoja liekov. E, ďalším faktorom je globalizácia vývoja liekov aj výroba liečiv. Vieme, že viac než 80 liekov konzumovaných v Európe minimálne z časti, z jednej svojej časti bola vyrábaná mimo EÚ. A vlastne to robí e, celú túto sieť zraniteľnú na e, určité prerušenia e, v priebehu celého reťazca. To môže vyvolať globálne, globálny nedostatok e, liečiv vlastne na celom svete. Takže je tu takýto dlhý e, reťazec od toho prvého štádia v laboratóriu až e, po bod, kedy sa dostanú lieky k pacientom. Dlho boli lieky izolovane regulované. Realitou dnes je, že regulátor musí E, s toľkými e, v priebehu celého procesu zainteresovanými stranami e, sa zaoberať a byť v kontakte, že celá situácia sa stáva naozaj komplexnou. Spolupracujeme intenzívne s mnohými z nich, ale dnes myslím naštal e, čas od kolaborácie, od spolupráce až e, po ich e, naozaj sme zaintegrovanie do celého procesu, aby sme tu na záver mali lepší liek pre pacientov. A potom mi aj samozrejme o legislatívu, ktorú príjmate. Naposledy to bola tá o farmakovigilancii, ktorá silne zmenila spôsob monitorovania a regulovania liečiv, alebo aj e, pravidlá v klinických štúdiách, najtransparentnejší systém e, poskytovania e, správ o klinických skúškach na svete. A teraz sa pracuje na veterinárnej, na legislatíve po veterinárnej oblasti, čo bude snať stimulovať vývoj inovatívnych veterinárnych liečiv. Všetky tieto Nové úpravy e, majú zvyšovať kvalitu našich liečiv, a zároveň to e, aj zvyšuje komplexitu všetkých e, našich procesov. Je tu veľký potenciál ďalej zvyšovať a zlepšovať, naplňať očakávania, ktoré všetci možno máme, ale na druhej strane musíme tento proces správne ovplyvňovať a uvedomovať si, aké výzvy pred nami stoja, aby sa napokon pretavili do prínosov pre pacientov v Európe. Preto si myslím, že e, základná otázka, ktorou sa musíme zaoberať, je otázka e, trvalej udržateľnosti. Ja vidím tu tri úrovne. Poprvé, udržateľnosť e, zdravotných systémov vývoj liečiv má potenciál uh, úplne finančne vyčerpať uh, finančné systémy zdravotných systémov v Európe a to by mohlo viesť k tomu, že mnohí pacienti nebudú uh, môcť profitovať z obrovského pokroku, ktorému došlo za posledných 60 rokov. Musíme sa zaberať aj udržateľnosťou našej siete týkajúcej sa liečiv, siete legislatívy v oblasti liečiv v Európe. Dnes si to nevyžaduje iba e, expertov na najvyššej e, úrovni, ktorí sa e, ňou neustále zaoberajú, ale čoraz viac musíme konzultovať aj čoraz väčší počet špecializovaných expertov. Takže mali by sme sa zaoberať týmito stále sa meniacimi cieľmi. A po tretie, Musíme zabezpečiť trvalú udržateľnosť eh, výskumu v Európe. Eh, Náklady naň sa zvyšujú, investície do medicíny pritom v Európe klesajú. Výskum a vývoj sú veľmi dôležité nielen pre zachovanie konkurencie schopnosti, ale aj pre poskytovanie lepších liekov pre pacientov. To sa netýka iba noviniek pre e, vystávajúce choroby, ako napríklad ebola, ale aj pre starých e, nepriateľov, aby sa tí nevriatili, myslím tým na, makro, e, na antibiotickú rezistentnosť a podobne. Ako sa teda môžeme venovať týmto výzvam? Keď som v MR začal, v roku 2011 eh, môj program bol dosť jednoduchý. Eh, venovať sa efektívnosti, eh, zmeniť tým štruktúru EMI a po druhé chceli sme získať dôveru jednotlivých zainteresovaných strán v tejto oblasti, publikovať klinické údaje, zlepšiť aj našu politiku v oblasti Eh, transparentnosti. Ja samozrejme naďalej eh, tlačím na väčšiu transparentnosť v oblasti vývoja liečiv a eh, aj hodnotenia, pretože si myslím, že toto sú tie základy pre verejnú dôveru a dôveru v prácu, ktorú vykonávame. Teraz tiež sa musíme pohnúť ďalej k ďalšiemu kroku. Musíme skrátiť e, čas na autorizovanie liečiv e, až teda do toho momentu, kedy budú dispozícii pre pacientov, ale pritom zachovať rovnakú mieru e, bezpečnosti. Na to je potrebné zlepšiť predvydateľnosť našich procesov pre vývojárov a zároveň aj zintenzívniť naše vzťahy s orgánmi na hodnotenie zdravotných technológií tak aby sa zjednodušil proces rozhodovania na každej úrovni. Nové nástroje, ktoré nám e, legislatíva o farmakovigilencii dáva, nám umožňuje lepšie pochopiť dopad liekov v skutočnom živote a ako sa naozaj využívajú v skutočnom živote. Máme dnes populáciu 500 miliónov občanov, a teda je potrebná aj táto efektívnosť liekov. Toto sú teda niektoré z víziev, ktorým čelí EMA momentálne. No niektoré z možných riešení, ktoré by zachovali udržateľnosť nášho systému a aj e, kvalitu jeho e, hodnotenia. Myslím, že budeme eh, sa môcť venovať efektívne tejto výzve iba, ak eh, budeme všetci na svojom spolupracovať, eh, všetci aktéri. A na to potrebujeme vás, všetky európske inštitúcie, parlament, aby nám umožnil holistickejší prístup Eh, k teda celému životnému cyklu, cyklu liečiv, aby sme prinášali inovácie pacientom, ktoré by zlepšili ich život eh, za nákladov, ktoré by boli priateľné pre spoločnosť. Ďakujem za vypočutie a eh, teším sa na vaše otázky. Start our uh, first tour of uh, Ďakujem, ďakujem pekne. Teraz uh, budeme mať prvé kolo otázok strany koordinátorov. Takže ten formát je 1 minúta 2 minúty, 45 uh, e, sekúnd 1 minúta. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že máme už s vami dobré skúsenosti a preto sa zameriam na diskusiu o obsahu práce. Vy ste vzdelaní mikrobiológ a preto sa chcem venovať téme, ktorú ste už aj vy naznačili, a to je mm, rezistencia na antibiotika. Hovorili ste o návrhu komisie, ktorú má na starosti už kolegyňa Kroset tá sa zaberá antibiotikami v prípade zvierat, veteriny, ale nemyslíte si, že potrebujeme nové antibiotika v humanej medicíne? My sme prijali uznesenie na túto tému a chceli by sme mať podporu EMA, že v budúcom roku, na budúci rok dostaneme návrh e, na inovatívne antibiotika pre ľudí, ktoré by sa mohli dostať na trh a, aké, a mali by sme stanoviť rámcové podmienky. Mohli by ste povedať niečo na adresu toho, akú úlohu by mohla v tomto zohrať EMA? Ďakujem, pán Lise, za tieto otázky. Začali ste, myslím, o jednom z troch pilierov a síce je to tá možnosť nových antibiotík, nových nástrojov zbraní proti multirezistentným baktériám. A to je presne ten pilier, na ktorom mne záleží, to je tá regulačná stránka. Už mnoho rokov EMA má pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá tým, ako by sme mohli so súčasnými nástrojmi alebo ako by sme mohli navrhnúť nové nástroje, ktoré by umožnili také, tak povediac, rýchle riešenie pre nové antibiotika. Myslím, že toto je veľmi dôležitá súčasť celého systému, ale chápeme, že potom, ako sme toto začali podporovať, a veda je samozrejme to hlavnou hnacou silou, potrebujeme mať spolu s týmito opatreniami, mať aj opatrenia na eh, to, ktoré by eh, podporovali správne predpisovanie antibiotík, aby sme tieto nové antibiotika, ktoré sa vyvinú, eh, nevystavili hrozbe, ktorú poznáme pri existujúcich Eh, antibiotikách a síce, že nesprávne predpisovanie by mohlo vyvolať novú rezistenciu. Som presvedčený, že máme všetky nástroje na to, aby sme mohli pomôcť firmám hľadať a investovať a povzbudzovať ich, ale ako som povedal, je to problém, ktorý je naozaj holistický a vyžaduje si dlhodobý eh, prístup a potrebujeme na to stabilnejšie e, prostredie. Peter, áno, ďakujem. To je určite to správne smerovanie. Ja by som ale chcela vedieť ešte veci konkrétnejšie. A síce potrebujeme podľa mňa právny rámec, kde sa na jednej strane postaráme o to. Máme teda látky, ktoré sú už e, v zásobníku, ale sa nepoužívajú, pretože sú spojené s veľkými finančnými nákladmi. A môžeme teda samozrejme správne povedať, že nové antibiotika sa nemajú používať ako prvá zbraň, ale ako rezerva. Čiže potrebujeme taký model pre priemyselné odvetvie, pre toto odvetvie, aby sme ich stimulovali, ale súčasne, aby nedošlo k veľkému rozšíreniu nasadenia. To znamená, že na budúci rok potrebujeme naozaj veľmi presné, e, presné e, kroky a vie toto EMA zabezpečiť? Ďakujem za toto vysvetlenie. Áno, my sme v takej situácii a mali by sme podporovať tento záverečný e, záver. Áno, budeme to robiť. Máme tu technický prístup k tomu, aby sme posilnili takéto investície. Vieme, že ten pipeline, ten zásobník je veľmi obmedzený, ale je a nesmieme vynechať túto, nesmieme sa e, zbaviť tejto príležitosti. Naopak musíme ju využiť a toto budeme podporovať. Áno, Matias Grot, áno, ďakujem. Ako vždy, e, keď som bol kontaktnou osobou za EP, sa chcem poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu od roku 2011 aj keď ja som bol predseda, bola EMA vždy veľmi otvorená a mali sme otvorenú a veľmi transparentnú komunikáciu a viedli sme takúto prácu. Pokiaľ ide o nás, tak otázkou je e, tento prístup veľmi dôležitou témou, pretože Nemôže to byť masový liek, tak ako e, to bolo pred 10-15 rokmi. To ste aj vy povedali. To znamená, vidíme, že zdravotníctvo je v masívnom prerode. Máme pracovnú skupinu Prístup k zdraviu a mali sme aj vypočutie pred letnou prestávkou a znovu sa potvrdilo, že táto celá oblasť e, vysokotechnologického hodnotenia je cestou. E, to, na tom už pracuje komisia, aj EMA dostali sa ďaleko a vy ste o tom aj hovorili. Mohli by ste mi podrobnejšie povedať, čo robí EMA a plánuje na najbližšie roky, čo my môžeme ako parlament tu načakať. Podľa nás je to jeden z kľúčov k tomu, aby zdravotnícke služby ako aj lieky boli nákladovo výhodnejšie a aby sme e, takto dosiahli pokrok. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku, pán Grote. Naozaj, naša angažovanosť a e, hodnotiaci orgán technológie a celé toto spoločenstvo, celá komunita e, sa stále vo väčšej miere angažujú a zapájajú a ich pôsobnosť treba rozšíriť. Vieme, že opravnenie na vstupu na trh neznamená zaručenie prístupu k lieku. A ak by som mal stručne opísať, ako si predstavujem spoluprácu EMA s Market Authorization, tak môžem povedať, že máme teraz 60 spoločných a paralelných rád, ktoré dávame te, e, orgánu hodnotenia technológia. Toto posilnila aj podporila aj komisia a toto vytvorilo veľký objem znalostí, o tom, ako ťažko sa týmto dvom komunitám spolupracuje, ale súčasne máme aj mnoho indikácií o tom, ako pokračovať. Ja vidím ako v budúcnosti obrovskú výhodu pri posilňovaní inovácií, ale aj v prístupe k inováciám, ak budeme mať tieto dva procesy prebiehajúce paralelne od samého začiatku. To by pomohlo pacientom, pretože pacienti budú vystavení menším e, pokusom alebo menšiemu objemu pokusom. A otázka je jasná a otázka by bola vhodná alebo by pomohla regulačným orgánom ako aj e, orgánom technologického charakteru. Budeme mať lepšie e, skúšky, men, menšie zaťaženie pacientov a dúfajme, že rýchlejší prístup. Takáto spolupráca by sa ešte mohla samozrejme zlepšiť, ale to, čo považujeme za potrebné, je integrácia týchto dvoch zložiek. Ďakujem. Vielen. Peter. Vielen, Dank. Ähm, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Je jasné, že je to dôležitý nástroj. A čo si želáte od parlamentu, ak sa s ním spýtať? Čo môžeme my urobiť v tomto smere? THC. Na jednej strane je tu samozrejme otázka financií, práve preberáme rozpočet budeme tu mať medzi nami nového generálneho riaditeľstva z komisie, o týmto vítam. Práve chceme spustiť nové veci a musíme sa preto postarať o to, aby boli na to aj finančné prostriedky, miesta. A musíme vedieť, ako rýchlo napríklad prebehne registrácia nových liekov? To je to, čo chcú tí, ktorí znášajú to riziko výskumu. Moja otázka konkrétne je, čo si želáte od nás, čo môžeme my urobiť, kde môžeme troška viacej zapracovať, aby sa veci rýchlejšie rozbehli. Ďakujem. Ďakujem. Pokúsim sa dať krátku a jasnú e, priamu odpoveď. To, čo by som ja chcel, je Podpora spoločnej a opatrenia EMA komisie na posilnenie tejto e, novej spoločnej akcie a chcem, aby po troch legislatívnych obdobiach sme mali tie prostriedky na to. Veľmi nám na tom záleží, nebudeme pýtať viac, ako potrebujeme, ale Vaša činnosť by nám samozrejme mohla pomôcť a zabezpečila primeranú finančnú podporu, respektíve primeranú oporu v dostatočnom personálnom zabezpečení. Ďakujem. A teraz pán Pieka za ECR. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor, pán predseda, ja chcem hovoriť o povolovacom konaní pre lieky. To je veľmi dôležité. Tu ide najmä o účinnosť a na druhej strane tú bezpečnosť pacienta. A v tejto súvislosti mám zásadnú otázku. Povolovací proces v Európskej agentúre EMA je veľmi dlhotrvajúci proces a teraz stojíme pred novými výzvami, najmä v dôsledku rezistentnosti baktérií na antibiotika, v, dôsledku, v oblasti rakovinových okorení a podobne. Má vaša agentúra nejaké plány, ktoré smerujú k tomu, ako by sme mohli postupovať? Napríklad uvažujete o reštrukturalizácii v agentúre, aby došlo k urýchleniu schvalovacieho procesu, aby sme mohli rýchlejšie dostať nové E, nové produkty na trh. Momentálne napríklad pri biologických liekoch už máme takú situáciu, že máme centralizovaný postup. Zavediete takýto centralizovaný postup alebo zostaneme pri decentralizovanom postupe. Ďakujem. Ďakujem. Ja si myslím, že máme dve hlavné iniciatívy, ktoré prebiehajú s cieľom racionalizovať proces, aby bol efektívnejší a kratší v konečnom dôsledku. Máme dve iniciatívy, ktoré pracujú v tesnej spolupráci s Európskou komisiou. Je to iniciatíva STAMP, to je úplne E, e, jasné, to hovorí, je to rýchlejší prístup k inovatívnym liekom a v agentúre máme prebiehajúci pilotný projekt, ktorý sa, tak naz- ktorý sa nazýva adaptívny prispôsobivý prístup, aby sme identifikovali tie slubné lieky, ktoré treba vo vývoji podporiť a Chcel by som začať ďalšiu iniciatívu podľa súčasnej legislatívy, ktorá sa nazýva Prime a jej cieľom by malo byť identifikácia slubných liekov, najmä z malých a stredných podnikov, kde nemajú veľké znalosti alebo veľké prostriedky na to, aby mohli vykonať celý proces vývoja. A my si myslíme, že tu môžeme požiadať práve alebo vidieť EMU ako veľmi účinnú pri podpore a usmerňovaní ich činnosti, aby čo najviac poslúžili pacientom a najlepšie využili svoje obmedzené prostriedky a aby sme naozaj skrátili všetok čas tým, že znížime alebo odstránime zbytočné aktivity, ktoré vykonávajú len preto, že nemajú dostatočné znalosti tohto zložitého procesu. Ďakujem veľmi pekne, to je úplne jasné, ale odpoveď bola veľmi jasná, avšak sa chcem spýtať, či vidíte aj, uvažujete aj o legislatívnych zmenách. Myslíte si, že potrebujeme novú legislatívu, aby sa dostali inovatívne lieky rýchlejšie na trh a potom ďalšia otázka, pomerne zložitá je, ste ako agentúra pripravení e, dopustiť e, liberalizáciu pri klinických štúdiách? Prerušili rečníka a kandidát hovorí, že nepočuje tlmočenie. môže ešte raz. No. Takže môžem to ešte raz opakovať. Takže e, ide mi o to, aby povolovací proces bol rýchlejší. Vidíte, ako potrebné aby došlo aj k zmene právnych predpisoch pri klinických štúdiách a transparentnosti klinických štúdí, aj ako v oblasti zrychlenia klinických postupov, tak, aby sa nové inovatívne lieky dostali čo najrychlejšie k pacientovi. Súvisí to najmä s tými veľkými problémami pri rezistentnosti na antibiotika pri rakovinách alebo zriedkavých chorobách. Tam všade máme veľké problémy. Ďakujem. Áno, môže byť potrebná nejaká legislatívna práca, skvalitnenie legislatívy, aby došlo k zrychleniu procesov v tých oblastiach, ktoré ste naznačili. A to, čo ste povedali, sú tie najdôležitejšie oblasti. Ja si však myslím, že už aj v súčasnej legislatíve máme mnoho nástrojov, ktoré nevyužívame v dostatočnej miere Takže ja mám taký pocit, že v prvom rade musíme lepšie využiť to, čo máme k dispozícii v súčasnosti, aby sme potom videli, ako treba ďalej doladiť ešte legislatívu. A možno, že len také ad hoc novelizácie budú E, oveľa lepším prístupom, než vypracovanie úplne novej legislatívy alebo komplexná revízia legislatívy. Ďakujem. A teraz pán Lís. Ďakujem. Vítajte, pán profesor, vítajte tu. Teší nás, že tu môžeme byť s kolegom, ktorým sme tak dlho podľa roky pracovali. Už sa tu povedalo mnohé Eh, chcem hovoriť o tých slovách, ktoré ste eh, povedali k transparentnosti. Viete, že pre nás, európskych občanov, je to dôležité a pripomenuli ste nám, že to je vaša kľúčová eh, oporná os stratégie. Všetky tiež diskusie týkajúce sa publikácie údajov, farmaceutických spoločností. Povedali ste, že Náš systém je tu najtransparentnejší, ktorý existuje. Vy chcete pracovať teda na ešte väčšej transparentnosti. A teda nad rámec, e, čo presne, e, čo presne rozumiete pod týmto e, termínom a takisto termínom, ktoré, ktoré, na ktoré sa pozerajú občania? Ďakujem za to, že sa môžem vrátiť k takejto dôležitej téme. Viac transparentnosti, už tak myslím si, že už teraz sme v popredí transparentnosti. A vo svete už teraz vidíme, že naši partnery vo svete sú nervózni. Máte problém s prekladom? V nemeckej kabíne nefunguje tlmočenie. Okay? Okay. You can continue. Yeah. Uh, Takže, pokiaľ ide o klinické údaje, ako náhle začneme, bude prirodzené, že budeme uh, mať viac údajov a budeme ich uh, čo najlepšie vedieť ich použiť Dobré je totiž dáta mať, ale múdro ich používať je niečo, čo sa ešte musíme učiť zlepšovať e, s časom. Určite nám pomôže technológia ísť urobiť lepšiu, lepš, lepšiu prácu. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, nie sme E, políciou, musíme sa spolahnúť na to, čo hovoria oni, ale musíme možno ísť ešte aj i ďalej. Určite vieme podporiť pri problémoch vieme pomôcť, nemôžeme byť policiou, Nemôžeme sa však spolahnuť e, výlučne len na tým, čo ľudia vyhlásia. V tomto ohľade určite potrebujeme podporu inštitúcií, inštitúciálne pravidlá a indikátory, ak chceme ísť za hranicu toho, čo robíme dnes. Trošku nás tiež e, naplňa obávami nedostatok prostriedkov. Už teraz vidíme, aké zložité je e, e, ťažké e, teda pracovať s týmito 30 tisíc expertami. Ešte ďalšia vec k vašemu veľmi zaujímavému životopisu. Mnohé veci nás zaujímu, ale tiež po roky vaša kariéra je spojená s americkými partnermi, hlavne s FDA Eh, považujete niektoré najlepšie skúsenosti FTA, ktoré by sa dali eh, preniesť k nám a bez toho, že by sme eh, sa pustili do TTIPu, ako vlastne chcete posilniť transatlantické vzťahy práve po zmysle toho, čo hovoril pán Grote, pokiaľ ide o neznáme vynimočné choroby, ktoré investičnej oblasti ľudí vedú naozaj k, k zúfalstvu. Už takto je určite veľmi dobre poňatá otázka. Priamo sa TTIPom nezaoberáme. Čo tu však môžeme e, z toho preniesť Myslím si, že u kvalifikácií mnohé nemusíme importovať, to sme naozaj v popredí, ale musíme zabezpečiť, aby naše politiky transparentnosti im nespôsobovali e, problémy. To, čo je môj apel, už tak to je využiť zmiero, zmierovaní to, čo sme už dosiahli v oblasti kvalifikácií. Máme veľmi efektívne e, postupy a snažíme sa o, o prispôsobený postup a v tomto ohľade musíme byť e, podporení. A teraz za GUE pani Miner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pre občanov Európy, pre mňa a moju politickú skupinu je veľmi dôležitý jeden bod. Musíme môcť doverovať tomu, že naše lieky sa vyvíjajú objektívne a objektívne predpisujú a e, hlavnou prioritou je pritom zdravie pacienta a samozrejme treba zodpovedne postupovať aj voči peniazom daňových poplatníkov. To znamená, dôvera si vyžaduje maximálnu transparentnosť aj naj veľké vypetie na to, aby nevznikol ani tieň podozrenia. To znamená veľký odstup od farmaceutického sektoru a veľký veľkú nezávislosť. Vieme, o čom e, hovoríme, vieme o kritike EMI vzhľadom na nedostatok transparentnosti a jednoducho aj z hľadiska toho, že nebolo celkom jasné, ako zabraňujete konfliktu záujmov. Takže 83% príjmov EMI je z podnikového sektoru. Takže ako dokážete potom ochrániť túto hranicu, aby ste dokázali ochraňovať vecné záujmy zdravotníctva a, boli, e, a odolávali tlakom farmaceutického sektoru vo vašej agentúre a tak chránili zdravie občanov? A potom je tu ešte TISA. Zdravotnícke služby sú veľmi dôležitou súčasťou tohto, e, tohto, tejto úlohy Takže ako vidíte vývoj, pozitívne alebo negatívne? Ďakujem. Thank you for this question and, uh... Ďakujem za túto otázku. Je to jeden z, jedna z hlavných výziev, ktoré máme pred sebou. Viac ako 80 našeho, uh, eh, eh, pri, našich príjmov pochádza z tohto priemyslu. Treba mať na pamäti, že poskytujeme e, služby, ale nemáme zaručený výsledok pre nich. Priemysel v zásade je spokojný, ak naše výsledky sú, spra- sú e, férové. Potom sú aj oni e, spokojní vo vzťahu k ich konkurencii. Preto si vážim, keď sme striktní, ale musíme byť i konzistentní. Konzistentnosť a robustnosť vedeckej e, práce, to sú tie kľúčové piliere vieryhodnosti voči verejnosti i ľuďom, ktorí očakávajú služby od priemyslu. Ďalšou témou je konflikt záujmov Viem, že parlament pracuje na tom, aby nám pomohol a z časti zodpovedal i na tú predošlú otázku. Ak odborníci priemyslu uľahčia na, našu prácu a transparentnosť a e, naš, e, našu, náš odstup, tak e, áno, a potom, pokiaľ ide o e, výbory, myslím si, že e, e, keď výbor je z 28 členských krajín a expertov a ad hoc, určite to bude, ten proces bude vzdialenejší od sponzorov, ktorí majú svoje záujmy. Ďakujem. Pýtala som sa aj na tú zmluvu o službách. E, a myslím si, že viete, že pri Európskej komisii sa kladie rovnaký dôraz aj na život podnikov. Keď hovoríte, že pridávame sa k Európskej komisii, tak to ma znepokojuje, pretože si myslím, že to má dopad na vašu nezávislosť. Mohli by ste aj k tomu niečo povedať? My, um, my, well, I have... Nie je mi, eh, ne, nepoznám tak dobre tú zmluvu, o ktorej hovoríte. Ak komisia vytvorí spoločné pravidlá Určite to bude dobrý postup, budeme ho sledovať pravdepodobne na úrovni agentúry. Budeme mať e, špecifickosť, ktorú budeme musieť riešiť a byť v stave riešiť s špecifickými opatreniami. Už táto otázka ja sa zamerám na to, čo, o čom ste hovorili, do akej miery to našemu e, pôjde v, e, ruka v ruke s našim účelom. Ide o to, aby sme mali kontinuitu. Naša práca by bola ohrozená, ak by sme boli ovplyvňovaní. Teraz pani Erivázy za zelených. Ďakujem, pán predseda, a vítajte e, tu parlamente, pán Lidorazi. Mám otázku týkajúcu sa nanočastíc. Je tu taký paradox. Napísala som dva listy. Jeden e, komisárke pre vnútorný trh a druhý e, komisárovi pre e, zdravie. Pani Biankovská tvrdí, že treba nanočastice v kozmetike zakázať. Parlament o tom už i hlasoval. Pokiaľ ide o E, dioxín titánu vo forme nánočasti e, má e, určité zdravotné dopady a môže to prejsť i membránami buniek. Dostala som odpoveď, že nie sú schopní dodať zoznam vyčerpávajúci zoznam materiálov, ktoré obsahujú nanočastice na európskom trhu. Na jednej strane je tu tá toxicita, na druhej strane neexistuje register liekov, e, vakcín, kde sú nanočastice? Moja otázka teda znie, budete sa angažovať za vytvorenie zoznamu nanočastíc prítomných liekov? Momentálne to tak nie je. A potom druhá otázka, keďže tieto častice nemajú rovnaké vlastnosti ako iné, Prečo sa nerobí e, diferenciácia? Thank you for this challenging question. Ďakujem vám za túto otázku plnú výziev. Samozrejme, že priamo e, ne, nepracujeme s kozmetikou. E, raz za čas e, máme e, radosť, že nemáme rovnaký záber ako FDA. A pokiaľ ide o lekárske e, výrobky, momentálne tu nie je zoznam nanočastíc. Samozrejme, že môžeme začať s, komunikovať s ďalšími agentúrami, kde možno oni budú v stave nám pomôcť e, vytvoriť tento zoznam. Môžeme sa stať, e, zameria, začať zameriavať na to, hoc aj tu vidím nebezpečenstvo u lekárskych výrobkov z kvantitatívnych dôvodov kde je oveľa, eh, oveľa menšie nebezpečenstvo ako u masívne využitie u potravín a kozmetiky. Vakcinácia zaberá eh, vlastne 20 eh, inekcií za celý ten životný cyklus a, a tu tá kvantita nanočastíc samozrejme je oveľa nižšia, menej nebezpečná ako to masívne využitie v tých predošlých dvoch sektoroch. Avšak Nebudem ignorovať, že je tu potenciál nebezpečný, pretože nanočastice sa čoraz viac e, v budúcnosti budú používať ako nosič e, e, liečivých látok. <clears throat> Takže práve s pohľadom na nové liečiva budúcnosti treba to mať na pamäti. Thank you very much. Donc, euh, en... Uh... Ešte sme teda v 30 sekundách. Vy ste e, kľúčový e, partner, pretože vy autorizujete lieky na trhu. Takže môžeme mať transparentnosť u každého lieku, aké sú nanočastice v tom lieku, doktor, ktoré do ňoho vložili e, laboratória. A potom bude špecifické vyhodnocovanie, pretože to nemá tie isté fyzické a chemické vlastnosti. Čiže Yes, this is correct and not the same. Uh... Je to správne, nie je to rovnaká vlastnosť. Hm. Nemyslím si, že máme potrebný právny základ, aby sme mohli takýto, takéto informácie e, odteraz poskytovať. Avšak myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme o tom začali uvažovať, indik- o indikovaní prítomnosti e, nanočastíc v výrobkoch. Nevidím, nevidím e, tak výrazný problém pre verejné zdravie. Problém to môže byť pri tých budúcich e, moderných liečivách. Ako som už povedal, keď budeme v tej situácii riešiť, čím skôr to budeme môcť riešiť, o to lepšie budeme môcť eh, vykonávať svoj mandát. Za EFDD teraz pán Pedicini. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán profesor Razi. Eh, vychádzajúc z aktuálnych štúdií, eh, generika a biosimilárne liečiva, keď si ich zoberieme tak v období približne 10 rokov, by bolo e, možné s nimi e, ušetriť minimálne 12 miliard eur. Čo si myslí EMA o e, zlepšovaní prístupu k takýmto liečivom? Okrem toho je známe, že farmaceutické firmy vlastne približne 90 aktívnych látok prichádzajúcich z Číny. E, nesprávne sa narába e, takisto s e, nespotrebovanými liečivami a tie veľmi znečistujú životné prostredie. Farmaceutické firmy nemajú povinnosť oznamovať, kde nakúpili tieto aktívne látky a v Číne to vedie k veľkému znečistovaniu prírody. Takže čo by ste chceli urobiť v oblasti dodržiavania minimálnych environmentálnych kritérií. Ďakujem. Apply in Italian. <laughs> That's too no, easy. Well, uh, I, I think your, your question... Vypaša otázka kladie veľmi poukazuje na jednu z možných e, záberov, teda environmentálny záber budúcnosti našej agentúry dnes samozrejme nie sme v stave tento problém ešte riešiť, nemáme na to právny základ, ani skúsenosti, ani právomoci, dokonca e, ani kultúru. Viem však, že týmto smerom sa musíme uberať a na to potrebujeme určite jasný mandát od parlamentu, z komisie, ako environmentálne aspekt, aspekty prepojené s využitím výrobov a e, odpadom z medicínskych produktov. Toto je pre nás čosi úplne nové a je to tiež niečo, čo musíme riešiť v spolupráci s ďalšími európskymi agentúrami, ktoré už tieto vedomosti majú. A musíme zaškolovať e, a kaučovať ľudí, aby e, pochopili tento, tento aspekt. Teší ma, že táto diskusia na inštitucionálnej úrovni sa rozbieha, aby som videl, aby sme mohli vidieť, ako tieto informácie možno zapojiť do existujúceho e, materiálu a ako spoločnosti by mohli poskytovať iný súbor údajov, aby sme dokázali byť odborníkmi, vysporiadať sa s tým. A ešte raz zdôrazním, že kedykoľvek to robíme, treba, to, e, treba zvažovať dopad na e, zdroje. Dobrá vôľa je určite dobrým začiatkom a môžete rátať s našou plnou podporou. Podporujeme však e, adekvátne finančné vybavenie. A čo E, generika napríklad. To je pre nás e, problémom ľahším. Súhlasím, že e, generika a podobné lieky, ako som hovoril na začiatku svojho prejavu, tu treba vnímať dve e, oddelené problematiky. Jednou z nich je e, schváľovanie EMA a Európa sú naozaj v popredí e, schvaľovania týchto biosimilárnych liekov. Snažíme sa naozaj dosiahnuť úroveň e, pripravenosti. Hranice sú tu veľmi presné. Využitie a predpisovanie to je jasne v, v, v kompetencii členských krajín. My môžeme len vydávať e, Eh, usmernenia eh, a snažíme sa aj po, posilňovať eh, naše kroky. To, čo schvalujeme, by malo byť podľa nás presne rovnocenné s tým, čo už je na trhu. Ďakujeme. A teraz môžeme vlastne uzavrieť prvé kolo koordinátorov pani Tornáno za EMF. Ďakujem. Chcem poďakovať e, e, za prítomnosť našeho hostia. Zo pár otázok. Jednou z veľkých hrozieb e, verejného zdravia to je falšovanie liekov. Je tu bohužiaľ nárast falšovaných liekov v obehu, dovážaných do únie alebo aj opúšťajúcich úniu. A tu mám otázku. Máte návrhy, pokiaľ ide o spoluprácu s národnými e, orgánmi v oblasti boja proti falšovaniu liekov. S akými aktormi, aktérmi e, môžete rátať? A druhá otázka sa týka gen, generík, ale na tú ste už odpovedali. A tretia otázka sa týka transparentnosti e, agentúry. Môžete nám povedať o tom, ako sa e, vyvíja pohľad na zdroje vašej agentúry, vaše e, právomoci, aký, ak môžete bilancovať. E, myslíte si, že vystačíte takýmito prostriedkami v rokoch, ktoré e, nasledujú? Ďakujem. Boli to dve rozhodujúce otázky. Už falšované lieky, k tomu máme smernicu, ktorá nám oveľa lepšie pomáha túto otázku riešiť, avšak moja maximálna obáva smeruje e, k tej kapacite e, problému. Nádej spočíva v nových e, celosvetových prístupoch koalícia medzi regulatívnymi inštanciami, silná podpora od komisie, kde sme v osobne e, posudzovali problematiku a oslovovali konkrétne krajiny, kde sa vyskytli problémy, Čína, India konkrétne. A chápeme, že celosvetové vytváranie kapacit je veľmi nevyhnutné. Sme tu v, určite e, skoze. Musíme e, po, postúpiť vpred, ak T-typ by mohol byť jeden z bodov, kde by sme mohli dosiahnuť dobré kontakty, pretože veľmi často e, preverujeme z troch, štyroch inštancií tú istú vec a iné ďalšie e, veci zostanú bez e, preverovania. Takže toto je kľúčom, aby tu bola povinná takáto spolupráca. Transparentnosť a organigram. dlhodobo, dlhodobo a, konštantne teda rastú e, ľudské zdroje agentúry. Vieme teraz, že v Európe e, sú tu určité obmedzenia, teda v súvislosti e, na začiatku sme sa mohli venovať klinickým skúškam a farmakovigilancii Eh, tým, že nám narastú zdroje, ale teraz už sa pomaly obávame komplexity, eh, ak by teda eh, sme mali garantovať tú istú kvalitu práce a ak by sa nám mala ešte pridať nejaká práca, tak by sme potrebovali naozaj zvýšiť zdroje. Ďakujem pekne za túto otázku. Ďakujem za vaše odpovede a podobne ako vy si želám, aby sme mali podporu komisie, pokiaľ ide o falšovanie liekov. Uh, yes, we are, we are having and we are... Áno, máme a uh, za posledný mesiac sme veľmi úzko spolupracovali. Naozaj uh, som tu vnímal e, veľmi odlišný prístup uh, viacerých uh, regulátorov a ja dúfam, že tento nový spoločný prístup tu budeme mať čo najskôr, je skutočne potrebný. Ďakujem pekne. Teraz by sme mohli začať s druhým kolom a som má pán Buzoj. Ďakujem veľmi pekne. Pán Rázi, po 20 rokoch EMA je naozaj um, úspechom v rámci Európskej únie Ja e, som na jar e, tohto roku e, bol súčasťou tej oficiálnej delegácie do EMI a je mi jasné, že nemáte dostatok, dostatok personálu. Som si istý, že agentúra bude pokračovať vo, vašej, vo svojej úspešnej práci, keď ich budete viesť. Pokiaľ ide o klinické štúdie na deťoch v EÚ a tretich krajinách, ktoré sa registrujú v Eurocity a Chcete to rozšíriť aj na dospelých? V prípade e, štúdií na dospelých e, e, mimo EÚ a bude to rozšírením tej aktuálnej databázy, alebo sa vytvorí nová a chcete vypracovať nejaké praktické opatrenia pre účasť expertov z strednej a východnej Európy. Ďakujem pekne a želám veľa úspechov. Ďakujem eh, za túto členitú otázku. Nebudem mať dosť času eh, odpovedať na všetky body. Začnem tým posledným eh, rozšírenie na všetky členské štáty, pokiaľ ide o teda jadr našej činnosti. Myslím si, že tejto otázke sa celkom pekne venujeme práve teraz e, e, sme vytvorili nadnárodné týmy. Tam sa e, zvyšuje počet krajín, ktoré sa zúčastňujú v hodnotení a je to naozaj veľmi napomocné pre zvyšovanie miery expertízy v Európe. Máme veľmi dobré skúsenosti s tým a budeme v týchto iniciatívach pokračovať. Prvá časť je otázky ešte register Eudracity a potom tie klinické štúdie mimo EÚ. Áno, samozrejme, musíme samozrejme expandovať e, s klinickými štúdiami mimo Európy. Vedieme momentálne z FDA rozhovory, ako využívať údaje z iných klinických štúdií mimo Európy. Momentálne používame gesto inšpekcie a musíme e, sa zaoberať tým, do akej miery sa môžeme spoliehať na e, tento typ údajov a či môžeme umožniť iným e, orgánom mať prístup k našim skúškam adresity. Zatiaľ to funguje pre Európu a ak nejaká skúška prebieha mimo Európy, ale využíva sa to centralizovaný postup, malo by to byť v európskej databáze a malo by to byť k dispozícii eh, celosvetovo. Dúfam, že som odpovedal na vašu otázku. Je to trošku E, technické, rád to potom ešte e, rozvediem do hĺbky. E, áno, ja som veľmi spokojný vašou odpovedou, pýtam sa, pretože tisíce klinických štúdií sa vykonávajú v krajinách s nízkym príjmom kvôli nízkym nákladom, menej prísnej legislatíve, menšom dopade na etické hodnotenie a je tam jednoduchšie nájsť dobrovoľníkov, takže je dôležité, aby sa zabezpečilo, že tieto klinické štúdie a výsledky sú bezpečné pre občanov Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste to rozviedli. A, a e, e, jedna polozie, je jeden z tých nástrojov, ktoré posilneme v tejto súvislosti. A máme tu aj skupinu e, európsku pre túto tému a chceme teda zlepšovať atraktivitu GSP inšpekcií pre Európu. Ďakujem veľmi pekne, pani Kaldenbach srdečne ďakujem za vašu návštevu a veľmi e, obsiahlé e, odpovede, ktoré nám poskytujete. E, kolegyňa Risa spýtal na TTIP, vy ste povedali, že nie ste do týchto rokovaní zahrnutí, ale pre, napriek tomu si myslím, že vo vašej funkcii predsa len uh, sa môžete vyjadriť k dopadu k e, eventuálnej e, obchodnej dohode medzi USA a EU v oblasti liečiv a obzvlášť e, um, povolení. Určite ste sa na tým minimálne zamýšľali. A v tejto súvislosti ste rozmýšľali na, aj nad e, obavami e, pacientov a nepôsobíte iba ako zástupca farmaceutických firiem. Preto by ma zaujímalo, kde vidíte prínosy z tých aktuálnych e, diskusí alebo vyplývajúce z aktuálnych dokumentov a kde vidíte nebezpečenstva. Ďakujem. Well, I, I'm not E, nuž, nie som tak veľmi expertom na tie e, komerčné prínosy. E, samozrejme, kde máme obavy a čím sa zaoberáme a kde radi budeme spolupracovať s komisiou a tými, ktorí sú zainvolovaní do týchto rokovaní, Zaoberáme sa tým, e, aké budú dopady toho, čo sme doteraz e, docielili. O čo nám ide je, aby sme nemuseli meniť princíp za transparentnosťou a chceme e, presvedčiť priemysel o prínose, ktorý bude pre nich vyplývať z tejto dodatočnej transparentnosti, ktorú by sme docelili s, plnou, e, s plným e, zverejnením údajov. A sme si istí, že veda bude postupovať oveľa rýchlejšie. Po druhé, e, čo je v Európe, eh, čo spadá pod obchodné tajomstvo, to spadá podeň aj všade inde vo svete. Tam sme zaznamenali nejaké významné problémy. Treba iba eh, zabezpečiť, aby sa príliš neovplyvňovalo to, čo už momentálne robíme a eh, čo robíme dobre a s čím nemáme žiadne problémy. Takže môj to, o čo mne ide, je, aby sme nemuseli meniť to, čo už máme. Eh, a pokiaľ ide o komerčné aspekty, tam naozaj eh, nie som tým povolaným. A nepoznám ani poslednú verziu návrhu, takže ospravedlňujem sa, že nemôžem úplne, úplne eh, zodpovedať na vašu otázku budem sa musieť e, vzdielať, pokiaľ ide o ten najaktuálnejší stav veci. Pani Grostet. Merci beaucoup, e, monsieur le professeur. Ďakujem. Som rada, že môžeme spolupracovať. Ešte mám otázku, ktorá ešte tu nezaznela. E, ide o využitie e, liekov, ktorá sa čoraz, ktoré e, sa zo zlých dôvodov stále šíri, z rozpočtových dôvodov. Sú tu často alternatívy, ktoré práve agentúra autorizuje. Posledný príklad je produkt vo Francúzsku proti rakovine na iné patológie, a to je buneč, bunečná, e, alebo degenerácia buniek. Je to nebezpečný precedens, ktorý by mohol spochybniť re, e, legislatívny rámec EÚ s rizikami pre zdravie občanov. Agentúra by mala e, poskytnúť e, určité línie pre použitie týchto, týchto, týchto e, liekov. Ďakujem. Thank you for the question of level use. Ďakujem eh, za túto otázku. To je dlhodobý problém, pretože vieme, že eh, neexistuje takmer eh, liek, ktorý by sa nepoužíval absolútne off-label pre určitý typ pacientov v určitej krajine. To je niečo, čo sa robilo vždy s novou farmakovigilanciou dúfajme, že budeme mať lepšie chápanie tejto veci, lepší prehľad o nebezpečenstvách, o prínosoch v určitých špecifických prípadoch a do akej miery naozaj e, sa môžeme venovať tomuto problému. A pokiaľ ide o čisto regulačný e, pohľad na vec, zo zákona, eh, treba, eh, tie veci, ktoré sa zo zákona musia používať, ak sa niektoré veci používajú na iný účel, než ako to bolo zo zákona, dané, môže to naozaj ohroziť eh, celý systém, regulácie. Na druhej strane chápeme, že údaje z reálneho sveta a určité vedecké e, dôkazy niekedy podporujú e, takéto používanie e, na iný účel, než ako bolo pôvodne predpísané. Pokiaľ ide o to, že čo je dobré, čo nie na tomto nie je jednoduché pre Európsku agentúru získať dostatočné, dostatočne presné údaje a pretože toto spadá naozaj striktne do pola pôsobnosti národných agentúr. Keď e, do tohto vstúpime, tak naozaj e, e, vstúpime do oblasti suverenity členských štátov a preto zdráham, sa zdráhame, možno vás teraz klame, teda, že nebudeme vám môcť poskytnúť plný eh, eh, a zmysluplný eh, obraz takéhoto využívania liekov. Možno vy by ste nám mohli pomôcť sa tejto otázke lepšie venovať. Určité riadiace linie by boli dobré, ale hovorili ste o transparentnosti, o klinických testoch a pokiaľ ide o takéto lieky, ako by ste mohli zabezpečiť zabezpečiť anonymizáciu údajov, aby pacienti, ktorých nie je veľa, pretože ide o veľmi zriedkavé choroby, pretože poznáme tie nové povinnosti e, kompletného zverejnenia údajov klinických testov. Ďakujem. Thank you. Uh, this is another. Ďakujem, toto je ďalší dôležitý aspekt. E, my Bojujeme s transparentnosťou údajov a ochranou eh, osobných údajov a toto je jeden z dôvodov, prečo tu máme určite technické problémy. Ako ste správne povedali, toto je jedna z možných hraníc, ktoré nechceme prekrošiť. Nechceme eh, tieto údaje eh, zverejniť, ale nechceme pritom zverejniť eh, tie údaje osobného charakteru. Myslíme si, že napokon to bude technický problém, technológia nájde nejaké riešenie na to, aby sa mohli tie významné údaje pre klinické a výskumné účely zverejniť a boli by úplne oddelené od tých súkromných údajov. Zatiaľ to je jeden z dôvodov, prečo určité zverejnenia oddialujeme, pretože sme zatiaľ ešte nenašli vhodné riešenie. Jedným riešením by mohlo byť zainteresovanie pacientov ak e, tí naozaj e, sa chcú zúčastniť e, nejakej skúšky, možno budú ochotní aj zverejniť svoje údaje. Možno by sa to týkalo väčšiny klinických údajov, možno nie všetkých, ale to by bolo jedno z možných riešení. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Cabezon Ruiz. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať za túto výmenu názorov, e, ktorá je veľmi zaujímavá a rovnako ako aj e, spravodajca e, z mojej politickej skupiny je pre mňa dôležitá, dôležitý prístup k inovatívnym liekom aj udržateľnosť. Je jasné, že EMA tu zohráva dvo, kľúčovú úlohu, musí zabezpečiť bezpečnosť nových liekov, ale v zásade tu máme princíp kvality to je zásadný princíp pri povolovaní jednotlivých liekov. To musí byť eh, dôležité eh, pre pomáhanie členským štátom, ktoré sú kompetentné pre stanovovanie cien. Myslím, že by sme tu toho mohli urobiť viac a eh, pýtam sa teda, aké sú skutočné náklady na vedu a výskum? Máte aspoň približné náklady? Ako zvýšiť transparentnosť klinických skúšok? a aká je pridaná hodnota takých inovácií. Je potrebné, aby tu bola rovnováha v cenách. Tiež ma zaujímal váš názor, pokiaľ ide o ceny inovácií. Aktuálny systém patentov umožňuje eh, rozširovať ochranu liekov a mm, potom vzácne choroby. Vieme, že to nie je hlavný cieľ farmaceutického priemyslu. A ja by som chcela eh, sa od vás dozvedieť, ako motivovať farmaceutický priemysel, aby eh, robil výskum aj v tejto oblasti. Možno nejaká eh, sociálna klauzula by tam mohla byť, ktorá by motivovala farmaceutický priemysel hľadať riešenie aj pre tieto choroby. Ďakujem. Je to tiež veľmi obsiahla otázka. Náklady na výskum v zásade e, predstavujú náklady na klinické štúdie. To sú tie, e, e, tá hlavná časť nákladov, okrem teda toho zavedenia na komerčnej úrovni. To, teda tá prvá časť je časťou našej zodpovednosti. Um, nášho pola pôsobnosti. My chceme teda zjednodušiť eh, náklady na eh, výskum bez toho, aby sa znižovali eh, prínosy pre pacientov. Problémom je opäť, že je, aby to bolo doplnené aj krokmi na politickej úrovni. To, čo chce priemysel urobiť, je, že my redukujeme náklady a oni pre nich je tu potom celá tá marža, takže mali by sme možno znižiť náklady na výskum, ale niekto iný potom musí mať e, prís, e, prínos z tejto marže, ktorú ušetríme. Druhá otázka. Uh, I think is... Kedy bude expanzia? To je veľmi dobrá vec. Mali by sme mať mechanizmus, aby sme mali prínos a nielen zvýšené náklady. Zvýšenie indikácie je často marginálne a náklady môžu byť neúmerné. A my môžeme byť užitoční v tom, že e, poukážeme na skutočnú pridanú hodnotu indikácie. Toto je podľa mňa ten jediný sektor, kde je dobrý pod pokrok. Je to veľmi príťažlivé a obava je taká, že musíme obísť to nariadenie, pokiaľ ide o zriedkavosť. Ešte máte, prosím, ďalšiu otázku, ak môžem tak stručne. Mm-hmm. Myslím, že som vyčerpala svoj čas. Teraz pani Kartiny. Miss Gardini. Pani Gardini. Pardon. Tak prepačte. Takže eh, budem sa snažiť byť veľmi stručná, ale mám veľa toto k eh, zaujímavým témam, ktoré ste sa už dotkli. Napríklad teda k tomu, čo poznáme ako falšované eh, liečiva. Podľa vás Centra inšpekcií e má aj existujúce národné centra postačujú na zabezpečenie kontinuálneho monitorovania kvality liekov a považovali ste za možné, že EMA by mohla kreditovať nové univerzitné centrá alebo aj e, súkromné centrá, aby e, vlastne boli zodpovedné aj e, za kvalitu liekov a mali takúto novú kompetenciu. Veľa sme hovorili o terapiách, pokročilých terapiách a Máme tu e, takýto e, kartel pre tému aj u EMI a chcem sa spýtať, e, koľko produktov tento výbor každoročne príjma. Mne sa zdá, že je to číselne dosť obmedzená hodnota. A keď zvážime veľké náklady na takúto činnosť so všetkými expertami, ktorí prichádzajú zo všetkých členských štátov, nemyslíte, že by ste mohli zharmonizovať prácu oboch e, výborov, e, výskumného výboru a e, aj druhého, namiesto toho, aby tu pôsobil tento ad hoc výbor? Nepredstavovalo by to nejaké finančné prínosy? Ďakujem. Ide o dve úrovne. Prvá úroveň je určite naša kompetencia EMA, to znamená naša schopnosť e, kontroly, inšpekcií na úrovni, povedzme, všeobecných lekárov a podobne, ale to dokážeme urobiť, môžeme ísť aj ďalej. Musíme vybudovať kapacitu v Európe. Potrebujeme oveľa viac inšpektorov. Už sme začali z, vybudovať e, školiace stredisko v Európe pre inšpektorov a toto posilní našu kapacitu a bude to veľkým prínosom pre tých ľudí e, v teréne. Potom je tu druhá úroveň, to je úroveň vykonávania, vynúcovania, presadzovania a toto je domena policie e, jednotlivých vlád. Poznám, ako to vyzerá v niektorých krajinách, kde je takéto presadzovanie veľmi efektívne, majú veľmi efektívnu územnú kontrolu. Niekde je to na úrovni veľkoobchodníkov, niekde na úrovni lekárnikov, niekde e, na iných úrovniach. Myslím si, že to vykonávanie na území alebo presadzovanie, vynúcovanie je vlastne policajná činnosť a tá nie je dostatočná v Európe. Máme územia, ktoré sú dobre kontrolované, iné nie. E, progresívna terapia. 5 látok za 10 rokov. Môžete povedať, to je veľmi málo, ale príspevok týchto expertov rastie, je stále dôležitejší a zdieľam ten istý názor, čo ste tu povedali o efektívnosti, o účenosti. E, E, keď sa to chápe ako investícia, tak potom tie náklady tu nie sú také vysoké. To, čo ja vidím, nie teraz, pretože prvýkrát sme zdvojnásobili v jednom roku počet certifikátov v progresívnej terapii, liečbe. To znamená, že možno budeme potrebovať, aby tento výbor pracoval na plné obratky. A na záver, Pravdepodobne potrebujeme integráciu dvoch výborov a nie ich rozdelenie. Nehovorím to o úplnom zjednotení, zlúčení, nehovorím o, zlúč- e, o zrušení niektorého z výborov. Neviem, či máte ešte nejaké otázky. Tak ďakujem. A teraz pani Čalder. Dobré ráno. Moje otázky sa týkajú výskumu v súvislosti s rodom a vekom. Jeden z cieľov geriatrie a stratégie, ktorá sa začala v roku 2011, bolo, aby lieky pre starších občanov mali vysokú kvalitu a boli testované aj na starších občanoch. Mohli by ste nám povedať, či došlo k nejakému zvýšeniu účasti starších e, občanov pri klinických skúškach liekov. Ako sa zlepšilo hodnotenie týchto liekov a ich použitie u starších občanov, ktorí trpia viacerými ochoreniami a berú, berú rôzne lieky? Ako sa dá táto stratégia efektívnejšie implementovať? Potom rodová nerovnosť pri klinických slúžkach je veľkým problémom to sa týka totiž nielen skúšok na ľuďoch, ale aj na zvieratách, kde sa viacej robia skúšky na samcoch. Ako sa mieníte e, postaviť k tejto otázke rodovej reprezentácie pri klinických skúškach? Keďže, ako som povedala, skúšky sa robia najmä u jednej polovici obyvateľstva. Myslím si, že toto je jeden problémov, ako sa dostať k údajom, ako ich vyhodnocovať. Pokiaľ ide o geriatriu, tak je tam ešte stále veľa, veľký priestor, veľa práce treba spraviť. E, zapojenie starších pacientov sa zvyšuje presadzuje to výbor, stále to žiada e, tá komisia, ten výbor a dochádza k určitému zlepšeniu situácie. Mysl- to, čo nám podľa mňa chýba, čo ma ešte viac nepokojuje, je, že nemáme dnes vedu alebo model, ktorý by nám umožnil riešiť kľúčový problém starnutia. A to nie je metabolizmus alebo dávka alebo interakcia viacerých liekov, ktoré berú naraz viacerí starší ľudia. Jednoducho my nemáme vedecký nástroj, aby sme naozaj pochopili, ako bude fungovať ten ktorý liek v takom prostredí, kde sa bere viac liekov naraz. To je tá skutočná výzva, ten problém. Samozrejme, že máme veľa iniciatív, diskusí, ale nemáme jasné riešenie. Pravdepodobne budú potrebné úplne iné zloženia liekov a teraz sa rodová otázka. Ja mám určitú nádej, môžem povedať presne to isté, že som povedal o geriatrii aj pre rodový aspekt. Vieme totiž, sú tu určité dôsledky, vieme, že pohlavie rod má, e, e, môže spôsobiť úplne inú reakciu na ten, ktorý riek u mužov a u žien. Súvisí to s rôznou hormonálnou e, úrovňou, zložením, závislosti na veku a podobne. A to je veľmi výrazný rozdiel medzi oboma pohľaviami. Súčasťou riešenia by mohla byť personalizované lieky. Máme biomarkery, máme určité náhradné koncové body a podobne, tak možno by sa nám takto mohlo podariť riešiť rodový aj geriatický problém ako podskupinu. Ďakujem veľmi pekne. Takže vieme, že nielen život ľudí, ale aj kvalita života starších občanov závisí na takomto výskume a ak budú ľudia žiť stále dlhšie a dlhšie, tak samozrejme musia doká- musíme mať možnosť liečiť mnohé ich choroby, ktoré budú mať. A to znamená, že treba robiť výskum a takáto situácia sa nezlepší, pokiaľ to my neurobíme. A podobne je to so ženami. Vidíme, že mnoho žien zbytočne umiera na ochorenia srdca. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja som optimistický. Myslím si, že o 5 rokov niečo už budeme mať. Pokiaľ ešte ide o pohlavie, o rodový aspekt, chcem zdôrazniť tú potrebu to zamer- zamerania e, e, na používanie liekov počas tehotenstva. Nepoužívame dostatočne lieky, ktoré by sme mali používať a nadmerne používame tie lieky, ktoré by sme nemali. A to je nevedomosť nielen na strane pacientov, ale aj na strane lekárov. A to bude ďalšia taká podskupina, ktorá dúfam, ktorú sa nám v najbližších 5 rokoch podarí zlepšiť, alebo ešte rýchlejšie. A teraz pani Pivara Ajuzo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za to, že tu máme toto vypočutie. Už ste niekoľkokrát spomínuli e, farmakovigilanciu. To je veľmi zaujímavá téma. Ja som tíňovou spravodajkyňou k posledným dvom novelizáciám predpisov o farmakovigilancii. A nie je možné urýchliť e, povolovanie niektorých liekov prostredníctvom tých e, adaptívnych cest, ciest. A ak áno, ak by to bolo možné, súhlasíte so mnou, že to môže vylovať neistotu v súvislosti s bezpečnosťou týchto liekov. Ako, keď sa to bude, keď uvoľníme povolovací systém a potom čo tam bude robiť farmakovigilancia členských štátov, tá sa bude musieť posilniť. A ja sa pýtam, ako EMA chce posilniť tento systém farmakovigilancie v členských štátov a podporovať jej činnosť členských štátov. Ďakujem. Ďakujem. Toto je jedna z najdôležitejších odpovedí, myslím. A som veľmi rád, že ju môžem povedať. Adaptívny prístup, prístup adaptívnych ciest prebieha. Je to pilot. A mohli by sme mať takto rýchlejší prístup k niektorým inováciám pocit, ktorý prevláda, je taký, že keď to budeme robiť rýchlejšie, pridáme vyššiu neistotu a ďalšie rizika. Ale nie je to pravda, pretože my sa zameriavame na úzkú špe- e, populáciu, špecifickú indikáciu a v porovnaní s tradičným prístupom vlastne benefit pre tieto prvé autorizácie bude vyšší, pretože ak sa nám to podarí, budeme riešiť nekontroverzné potreby. To znamená, že začneme oveľa cielenejšie v úzkom rozsahu. Takže farmakovigilancia teraz. To, čo my chceme, je, aby sme mali širšiu farmakovigilenciu v členských štátoch a pravdepodobný nástroj, ktorý nám dáva farmakovigilancia, sú povinné postautorizačné, bezpečné a účinnostné štandardy. To znamená, ak dopredu plánujeme, čo sú tie kľúčové otázky, na ktoré nepriniesla odpoveď klinická štúdia a klinická štúdia nedokáže ex ante odpovedať na všetko, sa nám takto podarí zlepšiť našu situáciu a pohnúť sa od neistoty predikcie z klinických e, štúdí k robustnému monitorovaniu a konkrétnym odpovediam v rámci nástrojov farmakovigilancie. Ďakujem veľmi pekne, ale hovoríte o tom, že tie prostriedky, ktoré má teraz agentúra a členské štáty, že to stačí, aby sa vyriešilo toto bremeno navyše pri povolovaní liekov? Áno, úplne to stačí nevyužívajú sa v plnej miere a to znamená, že budú dostatočné, ak budeme dostatočne šikovní a múdri využiť ich plný potenciál, čo sa teraz nedeje, pretože teraz je to tak, že má byť zapojených mnoho zainteresovaných strán do tohto riešenia a momentálne to tak nie je Máme na, realizujeme pilot, je veľmi slubný, ale ak by sa tak malo stať, tak to znamená, že by sa nám podarilo mať dohodu medzi pacientmi, pracovníkmi zdravotníctva, regulátormi a TH orgánmi. Ďakujem veľmi pekne za tieto posledné odpovede a môžete využiť nadchádzajúcich 5 minút na to, aby ste povedali svoje záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán predseda, pani poslankyne a pani poslanci za tieto veľmi adresné E, emotívne otázky. Uvedomujem si, že som len čiastočne odpovedal na ne. Veľmi rád by som chcel mať v budúcnosti príležitosť ďalej, ďalej konkrétnejšie odpovedať e, na tieto otázky. A taktiež by som bol veľmi rád, keby som mohol nadchádzajúcich 5 rokov nielen reagovať na vaše otázky, ale aby som dokázal prísť riešeniami problémov. Ja viem, že musíme riešiť mnohé, mnohé náročné výzvy, ale prvýkrát po 4 rokoch mám pocit, že dochádza k lepšiemu zosúladeniu eh, aktivít všetkých inštitúcií už vidím, že inak komunikujem s komisiou. Všetci si spoločne uvedomujeme, o čo tu ide, čo je v hre a určite e, budem naďalej pokračovať v konštruktívnom dialogu s parlamentom a poslancami, ktorý bol vždy podporujúci, provokatívny, konstruktívnym spôsobom, alebo mi vždy dobre poradil. Ďakujem, pán predseda. Thank you very much for your presence here today, but also for your... Ďakujem za tieto vyčerpávajúce odpovede na otázky mojich kolegov. Ďakujem vám za to, že ste prišli medzi nás a chcem povedať, že dnes popoludní budeme rozhodovať na dnes popoludní po konci tohto oficiálneho programu na stretnutí koordinátorov budeme rozhodovať, príjmeme rozhodnutie a pošleme odpoveď predsedovi parlamentu zvyčajným postupom. Teraz sme dokonca ešte pred našim časom a skôr ako začneme ďalší bod a to bude výmena názorov s, gener- s, s výkonným riaditeľom ECHA. Takže potom, e, e, to je ďalší bod programu, uvidíme, ako budeme časovo pokračovať a potom budeme mať stretnutie koordinátorov, ale všetko presne poviem. Ja...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

Dear colleagues, now with Julie we can start. <laughs> Môžeme začať teraz, kolegovia. Pripravili sme pri výmenu názorov s pánom Dancetom, výkonným riaditeľom ECHA. Hneď mu dám aj slovo, aby odprezentoval e, aktivity ECHA a neskôr začneme rozpravu. Slovo dostane e, viac ročníkov s kontaktnou osobou pre kontakty s ECHOM. Teraz máte priestor každopádne na vaše úvodné slovo, nech sa páči. Thank you. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení podpredsedovia, členovia výboru, je mi veľkou cťou byť tu s vami a ako každý rok si s vami vymieňať názory. Počas desiatich minút by som rád pohovoril o troch veciach. Najprv globálny pohľad a pokrok, ktorý e, robíme smerom našim globálnym záväzkom e, netoxického prostredia. Potom e, pohovorím o REACH a jeho výsledkoch a potom tak trochu taký e, náčrt, kde sa nachádzame v tejto e, výnimočnej legislatíve. V roku 2002 v, v Johannesburgu sa e, na svetovom samite s trvalo udržateľnému rozvoju stretli viaceré krajiny a jeden zo záväzkov bol využitie chemikálií e, v roku 2020 spôsobom, ktorý nebude škodiť prostrediu ani ľuďom. V Európe môžeme byť hrdí na to, že k dosahovaniu tohto cieľa robíme výrazný pokrok. Hnacou e, silou je tu legislatíva REACH. Použitie a výroba chemikálií je zodpovednosťou priemyslu. Avšak REACH im dáva nástroje, ktoré môžu použiť, aby mohli zohrávať svoju úlohu. Musia u nás registrovať chemikálie a popisovať dopady na ľudské e, na životy. Spoločnosti si tým pádom môžu e, ako aj spotrebitelia bezpečne vyberať. A môžeme konať, keď rizika pre e, ľudí a životné prostredie sú nepriateľné. Poviem tu zo pár čísel k tomuto cieľu. 163 a veľmi nebezpečných látok je na zozname a pracujeme i na ďalších. 31 z týchto látok si vy, e, vy, e, vyžaduje prioritizáciu, kým sa môžu použiť. Doteraz sme dali komisii 10 autorizácií a 60 e, stanovisk ECHA k ďalším látkam. Tieto autorizácie dávajú spoločnom, spoločnosťam čas pri vývoji týchto veľmi nebezpečných látok. Zatiaľ čo si zároveň zachovajú svoje dodávateľské reťazce. Je tu oveľa menej žiadosti, než sme očakávali. Neboli tu vôbec žiadosti eh, pre polovicu z tých látok na autorizačnom zozname. Ďalej, väčša, väčšina z povolených použití sú pre výrobné procesy iba a nie pre finálne výrobky. To je dobré, pretože spotrebitelia tým pádom nie sú vystavení týmto látkam. Vysvetlím. E, povrch e, lesklý na vodovodných e, kohútikoch používa pri svojej výrobe trioxid chrómu. Je to súčasť toho pokovovacieho systému, ale nie je prítomný, vlastne tá látka nie je prítomná samotnom kohútiku. Tí, ktorí e, pracujú pri tom pokovovaní, sú vystavení tejto látke a preto je kľúčovou požiadavkou pre proces schvalovania práve zdravie týchto e, pracujúcich. V žiadostiach práve takto vyzerá náš rizikový manažment som presvedčený, e, keď tvrdím, že e, úloha e, ríču pri boji proti najnebezpečnostným látkam je potvrdená a výrazne tu prispievame k dosahovaniu globálnych cieľov netoxického prostredia v čase, keď environmentálna svetová legislatíva je pod tlakom. Rič funguje, má dopad a prináša výsledky, ktoré sa dajú merať. Avšak nebuďme príliš e, spokojní. E, väčši odstávka tých najnebezpečných látok pre mnohých prebieha pripomaly. Začiatkom budúceho roka budeme robiť takú inventúru, e, ako to vyzerá s cieľmi trvalého udržateľného rozvoja do roku 2020. Členské krajiny budú identifikovať tie oblasti, kde je možno dosiahnuť väčší dopad. Pripravujeme si tiež 5-ročnú revíziu fungovania ríču. To sa bude dať spojiť s revíziou komisie. Spoločne chceme, aby ríč fungoval ešte lepšie. Výsledky tohoto workshopu potom s vami e, predebatujem. V tejto fáze chcem opätovne opätovne e, zdôrazniť našu vďavu, vďaku, e, ktorú sme dostávali zo strany vašeho výboru e, v ECHU. Ríč nepochybne je výsledkom tímovej snahy. Určite sme demonstrovali ús, úsilie k spolupráci a k úspechu členskej krajiny ECHA, váš výbor, rôzni aktéry a samozrejme tisícky jednotlivých spoločností, ktoré e, plnia e, požiadavky ríču. Teraz by som rád pohovoril o využití prínosov ríču. Už sme o tom boli hovorili. Ríč e, zazname, pri, priniesol obrov, obrovské zmeny. Prenos dôkazového bremena na spoločnosti, lepšia komunikácia, rizikový manažment a vytvorenie množ obrovskej e, virtuálnej databázy. Všetka táto, všetky tieto zmeny priniesli svoje ovocie. Dnes však by som sa chcel e, zamerať na e, tú online databázu. Mám tu čosi, čo vám ukážem, je to pohľadnica. Sami si jednu vezmite pred vchodom. Táto pohľadnica je súhrnom tých zmien, ktoré podľa nás zrevolucionizujú e, použitie chemikálií. Zjednodušene povedané, táto databáza momentálne poskytuje vedecké údaje k 120 tisícom chemických látok. Tieto informácie sú online, bezplatné, každý si ich môže použiť. E, ku každej látke e, a sú tu sumáre k vedeckým štúdiam, pokiaľ ide o dopad na e, ľudské zdravie. Je to najkomplexnejšia databáza vo svete. Zlepšuje sa každý deň. Je, e, využívajú akademici, spoločnosti, a všetci, ktorým e, leží na srdci e, chemická bezpečnosť vo svete. Využiť ju môžu tí, ktorí majú výrazné e, vedecké znalosti. Málo ju môžu využiť tí spotrebitelia, ktorí nemajú vedecké znalosti. Je tu nevyužitý potenciál. Našim cieľom je tento potenciál spojazniť sú to tri úrovne e, komplexnosti, tým pádom oveľa väčšia skupina ľudí bude môcť využiť tieto údaje. Prvá úroveň to je tá e, infokarta, ktorú vidíte na tej e, pohľadnici. obsahuje len tie základy, teda typ informácií, ktorú využite vy, my, zamestnanci, pracujúci a spotrebitelia Detálnejšia je potom ďalšia úroveň a tretia, posledná úroveň. Tu ved, vedci vidia naozaj všetko, čo doteraz bolo v našej databáze. Prečo vám o tom vlastne hovorím? Už preto, pretože sprístupnenie týchto údajov E, umožňuje nám e, využiť tie najpo, najužitočnejšie údaje. Údaje sú obrovským investíciou našich, našich priemyslov a je v našom, našim kolektívnym zámerom, aby sa plne využili. Pomyslite na prínos e, z priemyselného výskumu, inovácií, zdravie občanov, ochrana spotrebiteľov a bezpečné použitie v rozvojových krajinách Viete si predstaviť to e, bohatstvo, ktoré to predstavuje. Naša vízia je tá, aby e, údaje použili spoločnosti, aby sa rešpektovali ďalšie e, zodpovednosti, aby sa vzdelávali výrobcovia, aby sa bezpečne používali chemikálie u tých, ktorí ich kupujú. Toto vlastne potom vytvorí použitie zelených chemikálií a odmení to vlastne spoločnosti, ktoré chcú inovovať. V tejto revolúcii môžete zohrávať veľkú úlohu, keď si sami budete klásť otázky pri ďalšej environmentálnej legislatíve. Či môžu údaje, ktoré sú už vytvorené, byť využité na tento účel. Napríklad legislatívne zmeny, ktoré súvisia s kvalitou ovzdušia, zdravím občanov. Je možné, že priemysel môže využiť tieto informácie, aby splnili ďalšie požiadavky alebo politické ciele. Tým by ste veľmi pomohli e, jednotlivým priemyslom. V neposlednej miere vám, som vám slúbil e, taký nástin toho, kde sa nachádzame. Samozrejme, to je len zo pár vecí. Vybral som si štyri veci. Spravovanie rizik najnebezpečnejších látok, pomoc menším spoločnostiam, minimalizácia nepotreb, e, ne, tých testov, ktoré nie sú potrebné. Pokiaľ ideme e, o látky, ktoré sú najdôležitejšie, v súlade s tým, čo som už povedal, s cieľmi 2020 e, je tu dobrovoľný výber zamerať sa na látky, ktoré majú najväčšie, najhoršie dopady na ľudské zdravie. Tento princíp používame a umožní nám to preveriť určité e, materiály. Potom sa rozhodujeme o najvhodnejších opatreniach rizikového manažmentu. Tieto údaje sa posudzovali v minulosti, ale Medzičasom sa kvalita zlepšuje a preto naše rozhodnutia sú e, e silnejšie. Sú, zostávajú tak, tu však dve dôležité e, problematiky nanočastice a endokrinné disruptory. Viem, že predstavujú problém i pre vás. Musím však o nich znova hovoriť dnes. Budeme naďalej analyzovať e, materiály týkajúce sa využitie látok v nanoforme. Vyžadujeme si informácie, kde informácie sú nepostačujúce na to, aby sme posudzovali e, bezpečné využitie. Musím vám povedať, že mnohé tieto e, požiadavky a o viac informácií boli práve zo spoločností, ktorým sú adresované. Dnes sa apely týkali 5 spoločnosti, ale e, keď ide o nanočastice, narastá toto percento. Ako náhle apely prichádzajú, to rozhodnutie sa pozastaví. To znamená, že spoločnosti už nemusia plniť požiadavky o informácii a to znamená, že nedokážeme e, odhadnúť dopad nanočastíc. Je tu tiež spochybnenie premisy, že REACH pokrýva nanočastice moja nádej z minulého roka, že naďalej trvá, že komisia bude revidovať prílohy, aby sme dokázali REACH implementovať a vyriešiť právne neistoty. To isté sa týka endokrinných disruptorov. Definície na úrovni VHO revidujeme. Každému je asi jasné, ak by to boli EU e, e kritéria, pre tieto látky e, s vysokými pochybnosťami. Potom ďalej menšie spoločnosti. Uvedomujeme si, že e, ríč žiada také, e, je pre tieto spoločnosti veľmi náročný a môže na ne mať obrovské dopady. Vieme tiež, že ďalšia lehota registrácie v roku 2018 dopadne oveľa silnejšie na malé spoločnosti, než tých 3000, ktoré sú úspešne registrované. Ako moderný regulátor teda prijímame kroky, aby sme záťaž uľahčili tam, kde sa to dá, aby tu boli uh, užívateľsky pozitívnejšie uh, výpočtové nástroje e, viacjazyčné informačné materiály na našich stránkach. Toto samozrejme nezmierňuje REACH pre malé spoločnosti. Tie však majú predpovedateľné služby, ktoré potom môžu e, lepšie plniť ich e, úlohy. V tejto chvíli 50 z mojich kolegov sú na návšteva v 4 mali, 40 malých spoločnostiach v 13 krajinách, aby mali priamu skúsenosti s výzvami, ktoré majú tieto podniky chceme pochopiť, ako im môžeme najlepšie pomôcť. Po tretie, musíme zminimalizovať testovanie látok na živých zvieratách. Naďalej tu vnímame, vnímame zvýšenie použitia alternatívnych testovacích metód. To vítame. Európsky ombudsman i ďalší e, nabádajú k alternatívam už od začiatku procesu predtým, než sú prezentované návrhy testov na zvieratách. Budúci rok naďalej budú trvať naše snahy, aby sme podporili e, dobré skúsenosti a aby spoločnosti využili všetko, čo je v ponuke vrátane dobrej metodológie. To sme rozvíjali aj z e, OECD. Ďalej e, pracujeme na nových alternatívach aby sa dali využiť e, pri registrácii spoločnosti, ktoré sa registrujú na e, lehote 2018. V minulý rok som už hovoril e, o mojich obavách týkajúcich sa biocídov. Tie obavy sa potvrdili. Minulý rok sme dosiahli pokrok. Asi 500 spoločností sú teraz, je teraz na zozname, ktoré umožňuje im vybírávať biocídy a dostali sme i po prvých 11 žiadostí pre EU e autorizácie e, pre tieto látky. Výboru chcem poďakovať za pochopenie a podporu pri našich výzvach menej zamestnancov v roku 2016 a pritom viac žiadostí než pôvodne očakávané. Buďte prosím i naďalej e, tvrdí pri presadzovaní potrebného eh, personálu, odborníkov eh, v kontakte s malými podnikmi. Potrebujeme, aby eh, priemysel si zachoval dôveru v nový systém pre biocídy. Tiež pri schopnosti zostávať na trhu. Vážený pán predseda, vážení členovia výboru, ďakujem vám za túto príležitosť s vami komunikovať. Snáď som bol e, e, informatívny a inšpirujúci. Budem vítať i častejšie príležitosti s vami e, diskutovať, ak to považujete za užitočné. Ja a moji pracovníci sme od vás vzdialení len na jeden telefonát či jeden e-mail. Teším sa na vaše otázky. Thank you very much. Uh, and uh, as you know, Ďakujem. na uh, vašom, vašom uh, personáli, na, na, na sme pre, sa pre ECHO sme spolupracovali s viacerými výbormi. Kiaľ ide o vami žiadané eh, dodatočné pracovné miesta, teraz Môžeme začať našu rozpravu. Slovo dám hneď naš, k našej kontaktnej osobe pani Gerling. Ďakujeme, pán Danset. Vypočuli sme si vo vašom prejave viacero vecí, na ktoré som sa chcela aj spýtať. Spomeniem však len jednu či dve veci predsa len. Prvá je, ten, ten, ten, tá lehota z roku 2018, ktorá, ktorá a potom informácia vlastne užívateľov, konečných užívateľov. Keď sme o tom minulý rok hovorili, uvedomujem si, že vy si dobre uvedomujete, o čo tu ide pre e, konečných užívateľov, pre menšie, menšie spoločnosti. Chápanie ich povinností, lehoty 2018. Neviem, či i ďalší poslanci to zakúsili. Nie je jasné, že, že táto, toto povedomie prichádza trochu prineskoro. To vás určite tiež zamestnáva. Ako možno to posolstvo preniesť hlavne k malým spoločnostiam, že od tohto dátumu budú mať povinnosti. A ako sa k týmto ľuďom cez echa dostaneme? Nechceme ich totiž trestať za e, pasivitu. Chceme ich skôr e, motivovať. Po druhé, chcem spomenúť e, SVHC a rozhodnutie, rozhodnutie súdu k zložkám, komponentom. Čo si myslíte, aký, aký dopad to bude mať E, na dovozy e, pokiaľ ide o percenta záverečných výrobkov. A to je na, naozaj naznačuje, že to bude výrazná zmena doterajšej pracovnej záťaže. Možno by ste mohli pohovoriť k tomu. Myslím, že o biocidoch ste už hovorili. Takže potom ďalšia otázka všeobecnejšia. typ. Už, e, ako viete, e, s mojom veľakrát diskutovali pri rôznych príležitostiach za posledný rok. Jedna z najdôležitejších tém je e, zosúladenie legislatívy a chemikálie ako sme objavili vo Washingtone počas našej cesty, sú spájane s mnohými rozdielnymi prístupmi. V Európe to nemusí byť 100% vždy lepšie, ale určite to funguje inak. A preto som vám chcela položiť otázku, či by ste sa mohli vyjadriť k tomu, aká miera konzultácií bola zo strany EÚ s vami a vašou agentúrou, pretože vy ste do určitej miery ochrancom našich ambícií v oblasti e, legislatívy pre e, chemikálie. Mňa by naozaj zaujímalo, do akej miery s vami diskutovali o e, zosúladení rokovaní TTIP v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či by niekto chcel položiť e, ešte otázku. Pani Grostet. Ďakujem. Ďakujeme za túto výmenu s vami. Vypočula som si vaša slova a práca, ktorú odvádzate, odje tu veľa otáznikov k nanočasticiam a endokrinným disruptorom. Zostávala práca ešte k lehote 2018 na, na registrovanie malých e, objemov. To je pre malé a stredné podniky veľkou výzvou. A tu je osobitný prípad a to je e, to sú výrobcovia e, esenciálnych olejov v mojej oblasti, ktorí odmietli prijať E, skutočnosť, že levandula by mohla byť snať považovaná za chemický produkt, pochopili nevyhnutnosť e, podriadiť sa európskym predpisom. Chcem vám poďakovať, pretože za tých posledných 18 mesiacov predstavitelia priemyslu i polnospodárstva e, mali plodnú výmenu názorov, či už s komisiou, ale aj s agentúrami. A došlo teda k výraznému pokroku. Účastníci e, sa zhodli a vítali záväzky a e, angažovanosť vašej agentúry. Vy ste ukázali, že viete načúvať pri návrhoch s cieľom nájsť rámec pre ekonomický sektor ktorý je v zložitej, zložitej oblasti, k pôvodne ste boli veľmi bezmocní. Možno by som chcela počuť, či nám dnes môžete potvrdiť, že tieto práce majú uspokojivý výsledok. A do akej miery to môže mať dopad na ďalšie e, sektory na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Grosset, aj za vašu otázku k esenciálnym olejom. To je tiež dosť dôležité aj pre mňa, keďže v mojom volebnom okresku máme veľmi veľa výrobcov e, pre e, teda parfémov a podobne a tiež ma veľmi zaujíma táto, odpoveď na túto otázku a teraz pani Melior. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj vám za e, náhľad do fungovania vašej agentúry. Som tu v parlamente teraz už rok a možno preto pochopíte aj moju otázku. E, mňa zaujíma váš e, pracovný postup. V prípade nejaké látky s toxickým účinkom spolupracujete s vedcami prednedávnom v prípadne e, EFSI sme si mohli presne pozrieť, ako vznikajú tie výsledky, ako prebiehajú vedecké diskusie a preto by som rada pochopila, ako to vyzerá vo vašej agentúre. Ako sa dopracujete k jednotlivým výsledkom? Menia sa v priebehu e, času? A ako si to mám vysvetľovať? Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Balco. Ďakujem pekne. Od 1. septembra e, začne sa e, upravovať na oblasť s vydávaním licencií. Firmy tiež budú musieť e, splňať e, predpoklady novej e, legislatívy. A teraz pokiaľ ide o jodín, existuje tu pracovná skupina pre túto oblasť. Ja vychádzam z toho, že s tým budú spojené aj určité náklady, potom sú tam výrobcovia, ktorí nie sú súčasťou konzorcia Ehm, ako eh, to eh, bude eh, v ich prípade oni budú tiež musieť splňať predpoklady tejto legislatívy. Nebudú sa tam potom nejako svojvoľne stanovovať ceny, za, ktorých, za ktoré sa budú poskytovať určité služby. Takže je to dôležité pre malé firmy. Ide tu v zásade o skreslovanie ehm, podmienok ehm, hospodárskej súťaže pre jednotlivých aktérov. Takže keď hovoríme o jode, aktívnom prvku, niečo, čo nie je vyrábané v EÚ, pokiaľ ide o túto tému, mohla by vlastne EÚ platiť e, za návrh tohto materiálu, alebo ak sa tam, ak je tam nejaký marketing, e, bolo by možné zdieľať náklady pretože e, momentálne je naozaj preťažké malé a stredné podniky e, v tejto oblasti sa presadiť. Ďakujem. Teraz e, má slovo pán Dancet. A nie, pardon, najprv sme si mali asi vypočuť komisiu pána Berena. aby sa eh, vyjadril prezentácii pána eh, Danseta a potom neskôr dostane slovo eh, pán výkonný riaditeľ ECHA, aby poskytol odpovede. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne, pán predseda. No, Aj ja by som chcel poďakovať pánovi Dansetovi za jeho prezentáciu. V zásade súhlasíme s mnohými z tých bodov, ktoré spomenú. K pár veciam by som sa chcel do detailu eh, bližšie eh, vyjadriť. Eh, spomenul prácu o autorizáciách a ja s tým súhlasím. V prípade mnohých látok na tomto zozname neboli e, predostreté žiadne žiadosti. To je dobrá správa, to znamená, že je možné ich nahradiť. A to je v zásade ten konečný cieľ e, povolovaní. A e, ten príklad trioxychromu a ostatných látok, ktoré neboli obsahnuté v článkoch, to je možno trošku problematickejšie z pohľadu komisie, pretože máme veľmi veľa žiadostí zo strany látok, ktoré, e, e, firiem, ktoré tieto látky v EÚ používajú a majú pocit, že môžu byť nevyhodnené oproti e, používateľom v tretich krajinách, ktoré môžu tieto látky naďalej používať bez potreby autorizácie a potom môžu svoje hotové produkty dovážať do EÚ. Viacero členov Európskeho parlamentu nám o tomto napísali a poukázali na skutočnosť, že pre takéto látky, kde napokon uh, ide len o prác, bezpečnosť práce, iné eh, opatrenia by mohli byť vhodnejšie. Takže nielen priemysel, ale aj členovia parlamentu nás s týmto oslovujú. Uh, E, súhlasíme e, s e, tým, čo hovorí pán Dancet o užitočnosti registrácie. To naozaj predstavuje jeden z najväčších prínosov ríču. Je dobré tieto údaje využívať aj v inom kontexte, kedykoľvek to bude potrebné práca týkajúca sa nanomateriálov. Pán Dancet e, sa k tomu vyjadril. Áno, komisia veľmi intenzívne pracuje e, na e, konečnom hodnotení príloh, pokiaľ o nanomateriály, aby sme tu mali takú jasnosť, po ktorej volá pán Dancet. Nie je to jednoduché, musím povedať, urobiť toto hodnotenie dopadov, pretože musíme e, vyvažovať e, potrebu viac, mať viac informácií a, jed, a e, jasnosť a potom tie náklady, ktoré to prinesie dodatočne firmám v tejto oblasti, obzvlášť malým a stredným podnikom. Ale chceme toto hodnotenie dokončiť do konca roka a potom vypracovať čo najrychlejšie návrh. Pre endokrinné disruptory E, tento výbor si už vypočul vysvetlenia z úst môjho kolegu z e, e, DG Sante, ktoré vedie prácu v tejto oblasti na tému finalizovania kritérií, na to by sme našli endokrinné disruptory. Zatiaľ si myslím, že mm, pokiaľ ide o RIČ, môžeme Ehm, vychádza z toho, že sa neprehliadajú tieto látky, boli identifikované ako e, e, látky vedúce k vysokým obavám kvôli svojim účinkom tejto oblasti a potom iné, ktoré sú toxické pre reprodukciu, e, pretože ehm, tam majú endokrinodisrupčné mechanizmy a už sú na kandidá, zozname teda kandidátov. Takže Eh, som veľmi rád, že pán Dancet sa rozhodol eh, vyslať eh, svojich zamestnancov do malých stredných podnikov, aby sa konfrontovali s realitou v teréne. To je program, ktorý môj generálny riaditeľ už implementuje veľa rokov a vždy to bolo veľmi zaujímavé pre tých ľudí, ktorí vyšli do terénu, lepšie chápu, aké sú problémy v realite a ako je možné ehm, podporiť malé a stredné podniky, aby boli v súrade s legislatívou. My teraz vyzývame ECHA, aby robila všetko, čo je v jej silách, aby sa obmedzovalo testovanie na e, zvieratách, aby sa hľadali metódy, ktoré e, testovanie na zvieratách obchádzajú. A ešte by som chcel e, zareagovať aj na jednu z otázok pani Görling, otázku k typu Môžem vás ubezpečiť, sme v úzkom kontakte s ECHO a že pravidelne prerokovávame otázky týka sa typu Dnes ráno som naposledy e, môjmu kolegovi z ECHA poslal e, e-mail s ďalšími otázkami týkajúcimi sa vývoja v USA, pokiaľ o klasifikáciu látok, kde by sme tiež e, kde by tiež výstupy zo strany ECHA mohli byť pre nás užitočné, takže sme v čulom kontakte. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Danfet, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o tú lehotu 2018, prvá otázka, pani Gerling hovorí o downstream používateľoch. Jeden z problémov samozrejme v prípade ríču je, že malé eh, firmy e, plne nechápu svoju úlohu v realite môžu byť e, zároveň e, dodav, importérmi určitých látok, ktoré si vyžadujú registráciu. Takže preto je naozaj dôležité, aby sme sa snažili Eh, mnohým vysvetliť čo najväčšiemu počtu z nich, eh, aby si boli vedomí, aká je ich eh, úloha a aby teda si splňali svoju povinnosť, ak či chcú importovať ďalej tieto látky a registrovať sa, alebo či už sa nechcú zúčastňovať tohto importu. Toto je teda jeden prvok a potom ďalšia vec sa týka skutočnosti, že sú tu aj iné e, e, povinnosti, než vychádzajúce z tej lehoty a môžu mať teda obavy v súvislosti e, s tým, že ak kupujú veľa malého objemu chemikálií, nemusia už byť tieto chemikálie registrované včas a že oni stratia možnosť e, včas e, vyrobiť svoje výrobky. Preto, ako v predchádzajúcich obdobiach, budeme e, vytvárať viac príležitostí pre takýchto používateľov, aby sme sa vyhli tomuto nebezpečenstvu. A tiež takíto používateľia e, musia dať k dispozícii e, e, bezpečnostné údaje k svojim produktom. A to je ďalšia oblasť spolupráce, ktorú máme s priemyslom a downstream užívateľmi. A chceme teda, aby k dispozícii mal, boli čo najlepšie informácie o bezpečnosti, pokiaľ ide o ich zmesi Možno je tam vysoký objem eh, týchto informácií, ktoré musia eh, ešte postupovať eh, ďalej pre tak, Takže to prvej otázke. A potom otázka ďalšia k nedávnemu rozsudku súdu, kde išlo o spor medzi členskými štátmi a určitou skupinou, teda viac dvoma skupinami e, členských štátov a komisiou o interpretácii, či 0,1 e, e, má vplyv na celý článok alebo aj na komponenty a teraz súd veľmi jasne určil, že tento zákon treba interpretovať tak, že sa to vzťahuje na každú časť e, článku a teda e, dopad ríču e, sa stáva dôležitejší v oblasti dovozu. My s týmto výkladom súhlasíme. Potvrdili sme, že budeme revidovať usmernenia v rýchlenom postupe, tak aby bolo jasné, že tento rozduk súdu eh, má takto vplyv a budeme sa tiež stretávať s eh, orgánmi kontroly, budeme s nimi diskutovať, ako môžu lepšie uplatňovať tieto rôzne interpretácie eh, článku naredenie REACH, ale treba to vnímať aj tak, že je to do veľkej miery povinnosť pre členské štáty, o čom tu hovoríme. E, podporujeme orgány tým, že im poskytujeme určité usmernenia a prístup k údajom, ale napokon je to na nich, aby overovali v e, prístavoch pomocou inšpekcií a iných e, prostriedkov s predajcami, či títo majú dostatočné informácie o tom, čo e, je v e, danom e, tovare, či tam nie sú nejaké látky vyvolávajúce obavy vo väčšej miere, než pokiaľ je teda 0,1 percentná hranica. Pokiaľ ide o TTIP, kolega z komisie už potvrdil, že pravidelne nás konzultujú. My ale nie sme e, vôbec súčasťou rokovaní. V zásade teda odpovedáme na otázky aj na eh, myšlienky ďalšej spolupráce s našimi americkými kolegami. Ide o spoluprácu, ktorú tu už máme na základe memoranda o porozumení z eh, eh, USA a EPA. A pokiaľ ide otázku pani Grostet, stáva sa, vzťahuje strana teda výrobcov esenciálnych olejov. Ďakujem jej za to, že e, túto otázku položila. My sme naozaj veľa úsilia vyvinuli, aby sme zabezpečili, že e, podmienky e, budú veľmi jasné, podmienky REACH pre e, výrobcov a e, za týmto účelom im poskytneme potrebnú podporu, aby sme sektor viedli E, takým e, smerom, aby e, lepšie pochopili, ako sa REACH má implementovať v ich segmente. Mali sme diskusie prednedávnom na túto tému a môžem potvrdiť, že sme sa zhodli v pochopení, ako tieto látky Eh, variujúceho zloženia, eh, ako tu postupovať. Eh, máme k tomu informácie na našej internetovej stránke. A zaviazali sme sa pretaviť to aj do jazykov krajín, ktoré majú podobných výrobcov s podobnými povinnosťami, aby aj oni mali, e, mohli profitovať z tej práce, ktorá prebehla vo Francúzsku, keďže všetky tie dokumenty týkajúce toho sú vo francúzštine. E, ďalšia práca momentálne prebieha, e, pokiaľ ide o ekotoxicitu. Identifikovali sme, čo treba ešte urobiť do jary budúceho roka potre- všetky potrebné dokumenty e, budú e, k, disko- k dispozícii pre výrobcov. Tiež sme zobrali na vedomie e, tie jednotlivé registre, ktoré treba urobiť a máme lepší prehľad o práci, ktorá sa ešte musí odviesť. Pokiaľ ide o pani Meyer, to jej otázku, ako prakticky e, skúmame dopady látok, ako prepájame našu metodiku s vývojom vo vedeckej oblasti. Chcel som len zdôrazniť, že že Rich e, obrátil dôkazné bremeno takým spôsobom, že momentálne firmy musia preukázať že látky sú zdravé. To znamená, oni musia vykonať tie potrebné štúdie a poskytnúť informácie o látkach. A tieto informácie sú potom uvedené v registračnom spise ktorý skúmame v procese nazvanom hodnotenie. Takže Rich hovorí, že musíme preskúmať najmenej 5 registrácií z hľadiska kvality poskytnutej informácie. A keď sme si takto vybrali spis na hodnotenie, tak ho skontrolujeme a uvidíme, či jeho kvalita je uspokojivá eh, z hľadiska požiadaviek Riču. Keď to tak nie je, tak vydáme rozhodnutie o zhode a požiadame o ďalšie informácie eh, účastníkov registrujúcich takúto látku a tento návrh rozhodnutia je potom poslaný takémuto záujemcovi alebo tomu, ktorý to mal registrovať, aby poskytol ďalšie informácie. A informácie pošleme aj výboru členského štátu, kde sú experti členského štátu a preskúmavajú tieto návrhy rozhodnutí. To, čo je dôležité, je, že musíme posúdiť to, čo je priateľná informácia. Buď sa to hodnotí podľa posúdenia na základe anexu alebo na základe usmernení, kde sa vysvetľuje registrujúcej osobe, ako, majú, um, ako sa informácie zohľadňujú. Potom došlo aj k zmene, k vývoju v hodnotiacich metódach, testujúcich metódach. a revolúcia vo vede zohľadňuje aj zlepšovanie potenciálnych skúšobných metód. My ako ECHA sa snažíme vyrovnať s vedeckými výzvami. Považujeme to jednu z našich štyroch strategických priorít do budúcnosti a to znamená, že musíme spolupracovať s členskými štátmi a komisiou a postarať sa o to, aby regulačná akceptácia nových testovacích metód a novej vedeckej a evolúcie novej vedeckej paradigmy boli zohľadnené. Ak som rozumel pána Valhorsta, tak ide o otázku, ktorá sa týka biocídov a toto nariadenie o biocidoch je jedným zo štyroch nariadení, ktoré my riešime. Je to e, financované z rôznych rozpočtových riadkov a musíme zabezpečiť, že príjmy e, idú správne, pretože biocidy a rič, tam máme také rozdelenie pokiaľ ide o zdieľanie údajov pre jód, pokiaľ ja viem, jód je jedna z tých látok, kde ešte prebieha hodnotenie a to znamená, že konkrétna firma je tou hlavnou registrujúcou sa látkou, to vedúcou látkou ktorá prichádza s jódom na trh a požiadavky nového nariadenia sú také, že alternatívni poskytovatelia majú sa taktiež postarať o to, aby boli načas na tomto anexe. Pokiaľ ide o zdieľanie údajov, tak komisia poskytla usmernenie k tomu, ako sa majú údaje zdieľať, ako sa majú zdieľať náklady na trhu s biocidmi medzi tými, čo majú médiá e, a potrebujú prístup, aby sa udržali na trhu. A aj tu platí tá istá zásada nediskriminácie a proporcionality. Máme podobné úlohy z hľadiska zasahovania, keď dojde k sporu pre zdieľanie údajov. A ak, vtedy sa obratia nás, ak sa nevedia dohodnúť na spravodlivom znášaní úda- nákladov. A vtedy musíme zasiahnuť, ak dojde k takejto veci. Neviem o tom, že by sme mali teraz nejaký e, problém ale ak áno, tak vás budem informovať, ale viete, ako to vyzerá aj z možnosti e, skreslovania hospodárskej súťaže. Tu na tieto predpisy my nemusíme dodržiavať, ale ak si firma myslí, že dochádza v tejto súvislosti k porušovaniu, tak sa musí obrátiť na vnútroštátne súdy a tam a keď treba, tak obrátiť aj e, Európsku, obrátiť sa na Európsku komisiu. Potom tu bola tá otázka k údajom, ale to je vec, ktorú, o ktorú teraz momentálne nariadení nerieši. Myslím, že som pán predseda odpovedal na všetky otázky, ktoré tu doteraz zazneli. Ďakujem. Ďakujem za vašu jasnú odpoveď a myslím, že môžeme tu na ukončiť naše vypočutie. To nebolo vypočutie, našu výmenu názorov riaditeľa, s riaditeľom agentúry ECHA. Ďakujem vám za to, že ste prišli a za to, že ste odpovedali na všetky otázky kolegov. Ďakujem. A dnes popoludní sa stretneme a budeme pokračovať v našom rokovaní a zatiaľ tu zostaneme na stretnutí koordinátorov. Ďakujem veľmi pekne. E, je to stretnutie koordinátorov.